Pravú hlasovanie sa bude konať zajtra o 12.30. Teraz mám oznámenie, príslušné orgány nám oznámili Fínska, že teda eh, pani Pantila bola vymenovaná za členku na miesto pána Italu a to od 1. marca roku 2012. Čiže tento, pardon, pán poslanec, e, pán Sila, e, požiadal o mm, odstúpenie z funkcie k 1. marcu podľa článku 4. E, a Parlament toto vzal na vedomie a tým pádom toto miesto bolo vlastne uvoľnené a informovali sme príslušné orgány o tejto skutočnosti.